nasledovacie obdobie je týmto opäť zahájené. Darf Sie alle zu unserer ersten Plenarsitzung po letnej prestávke vás teda vítam na prvej plenárnej schôdzi. Schôdzu musím začať smutným oznámením. Kolega a priateľ Tarbisky 13. augusta nečakane zomrel. Jeho nečakaná smrť nás všetkých sa nás všetkých veľmi hlboko dotkla. Strátili sme rešpektovaného poslanca, ktorý bol obľúbený vo všetkých politických skupinách. Strátili sme e, kompetentného politika, ktorý ako predseda skupiny NGL a Zelený e, spolu ovplyvňoval Nemecko aj Európu. Strátili sme priateľa, ktorý bol vždy lojálny, skromný, a bol príjemným partnerom v rozhovoroch, veľmi priateľský a takto si ho aj zapamätáme. Smrť Lotara Bískyho je veľkou stratou pre náš parlament. Je to bolestná strata pre jeho rodinu a priateľov. A v myšlienkach sme s jeho príbuznými. Poprosím vás na pamiatku o minútu ticha. ďakujem pekne. pán pán